zodpovedný. a prvnež budú e, tie zoznamy zverejnené, tak ešte si to budú musieť, e, tak tá vyžiada si to ešte ďalšie preverovanie. A dôležité je, aby bolo možné spolupracovať s odpovedným orgánom na medzinárodnej úrovni, ktorý dokáže tieto informácie náležite vyhodnotiť. Neexistujú nejaké dôkazy o tom, že tieto operácie by boli súčasťou veliteľskej štruktúry. Ale pokiaľ ide o akcie z augustu 2007, civilné orgány vlastne tiež prispeli k tomu, že sa umožnilo páchať tieto zločiny a dokonca ani Aung San Suu Kyi nevyužila svoj vplyv a svoju pozíciu, aby nejako pribrzdila alebo zabránila týmto udalostiam v štáte Rakaj. Tam je samozrejme veľmi aktuálna otázka, ako e, priniesť spravodlivosť pre tých, ktorí boli poškodení. A Kolega pohovorí teraz o tej zodpovednosti. Ďakujem. Pani Kumarasami hovorila o budúcnosti na záver a tá správa, ktorú sme tento týždeň predložili a je okrem toho 18. septembra ešte bude zverejnený doplnok k tejto správe. To sa týka minulosti, súčasnosti aj budúcnosti. Zodpovednosť je o, je o minulosti, a ide o to, aby boli predstavení, postavení predsud tí, ktorí e, sú páchateľmi tých e, trestných činov, veľmi závažných. A z... Určite trestné činy proti ľudskosti, vojnové zločiny a konkrétne pokiaľ ide o tieto štáty, o ktorých tu je reč v rámci Myanmaru, to sú najvážnejšie e, trestné činy podľa medzinárodného práva. A nemôžeme hovoriť, že by e, tá zodpovednosť bola dostatočne efektívna v rámci e, krajiny. Myanmar v Myanmar sa vykonalo mnoho vyšetrovaní aj v priebehu posledných 8 rokov, ale jediná možnosť e, efektívnej zodpovednosti je cestou medzinárodného systému. A preto sme odporúčali vytvoriť medzinárodný justičný mechanizmus, ktorý by súdil údajných páchateľov týchto závažných trestných činov, aby rozhodol ich vine alebo nevine. A dokázali sme teda určiť 9 mien, či už verejne alebo súkromne. Proste ide o osoby, ktoré treba vyšetrovať a odstíhať. Ale súd musí rozhodnúť, alebo nejaký, konkrétne náležite vytvorený tribunál musí rozhodnúť o ich vine alebo nevine. Takže vyšetrenie, vyšetrovanie a stíhanie potom by mohlo e, nastať a pokračovať. Čiže monitorovanie a sledovanie to súvisí so súčasnosťou. Tie trestné činy, ktoré sme zistili E, určite majú charakter historický, ale určite ešte pokračujú. Takže nejde tam len o retrospektívu v súvislosti s tou e, ľudskoprávnou katastrofou, ktorá sa už skončila, ale ona prebieha, nie sú tu vyhliadky na jej zastavenie. Dokonca ešte aj v tomto roku v štáte Rakhine e, obrovské množstva ľudí stále utekajú do Bangladešu, Teraz aktuálne sa hovorí o Novej vlne 20 tisíc ľudí, ktorí tam smerujú. Vojna ani v štátoch Kačín a Čan ešte neskončila a za posledných 6 mesiacov eh, sa pozornosť venovala hlavne na štát eh, Rakhine, ale vojna pokračuje aj v štátoch Kačín a Šan. A to, čo sa deje, treba taktiež e, ukázať, aby to svet videl. Hovoríme aj o budúcnosti. Jedna konštanta, ktorá existuje v Mianmare a súvisí e, s tým, že vojaci v krajine dominujú už 50 rokov a to je práve ich beztrestnosť. Veľmi málo vojakov bolo braných na zodpovednosť a postavených pred súd, E, že by tomu proste venovala pozornosť e, tlač, médiá alebo medzinárodné spoločenstvo. Ale tí najvyšší veliteľi a generáli, oni vlastne pol storočia e, boli v pozícii úplnej beztrestnosti. A práve teraz treba poukázať na potrebu zodpovednosti. A ide o to, aby sa zabránilo opakovaniu týchto cyklov násilia že ide naozaj z hľadiska medzinárodného práva o veľmi vážne trestné činy. A hovoríme tu o budúcnosti a preto aj Európska únia v tomto zohráva významnú úlohu. Prístup k tým, ktorí boli e, vyhnaní zo svojich domovov v Mianmare, to je vec zásadného významu, pretože pre nich tá humanitárna katastrofa stále pokračuje. Hovorí sa o tom, že je to limitované, ale v podstate to, čo zostalo z tejto populácie, ale v podstate ani neexistuje už. A preto treba páchateľov postaviť eh, pred súd a mm, treba aj krajinu nálež- vystaviť náležitým sankciám. K tým existujúcim zoznamom určite pribudnú ďalšie mená. Mená páchateľov. Hlavne ide o predstaviteľov vojenských zložiek, pretože eh, zdá sa, že oni konajú úplne beztrestne. Jedna z priorít sa týka napríklad toho, že v policii bude viac e, figurovať aj civilný aspekt, alebo civilný e, element, nie len vojenský. Európska únia sama a členské štáty, ako aj medzinárodné inštitúcie v tomto zohrávajú veľmi významnú úlohu. Ďakujem. Ďakujem pekne všetkým trom vám a ďakujem vám za krátke uvedenie správy o Mianmare. Takže bod číslo 12 nášho programu sa nazýva Výmena názorov s členmi vyšetrovacej misie, takže kolegovia, tu na zozname prihlásených rečníkov máme mená Bernard Langent, pán Panceni, pani Gomet, pán Leeds, pán Bashir, pán Van Orden, pani Lochbiller. Vynechal som niekoho? Jeffrey, spomínal som ťa. OK? Takže to je ono. Máme ešte asi 25 minút, takže poprosím vás tak minúta, minúta a pol na otázky, aby potom bol priestor aj na odpovede. Takže poprosím pána Panceriho dve minúty. Ďakujem za slovo. Pán predseda. Rád by som poďakoval v mene nášho výboru za prácu, ktorú ste vykonali. A dovolte mi povedať, že Európsky parlament tiež pred niekoľkými mesiacmi eh, vyslal misiu a tiež sme priamo v teréne zisťovali, aká je situácia. A naozaj krajina sa nachádzala vo veľmi eh, citlivej etape svojho vývoja a pritom ľudské práva sa tam radikálne porušujú. A e, to, ako konala Suu Kyi, respektíve ako nekonala, bolo za veľkým sklamaním. A ukazuje sa tu, že teda aká je hĺbka tejto krízy, ako hlboko zasahuje. A požiadali sme taktiež e, predstaviteľov štátu aby sa implementovali závery správy Kofi Anana v súvislosti s porušovaním ľudských práv v krajine a aby sa zabezpečil taktiež voľný prístup do štátu Rakhine. Hm, bolo zaistené, že roznovra minulého roka bola rešpektovaná tak, aby Rohingovia sa mohli vrátiť domov dobrých podmienok s podporou UNHCR. Sme na zákona o občianstve, tak aby sa vyriešil problém ľudí bez štátnej príslušnosti. A tribunál na riešenie spáchaných stresných činov. No a ja som presvedčený o tom, že vaša práca zaistí, že tieto štyri ciele budú skutočne dosiahnuté. Ďakujem. Ďakujem pekne, pán Panzeri. A slovo teraz dostáva predseda delegácie pre štáty ASEAN, pán Werner Langen. Áno, ďakujem pekne, ja budem pokračovať v rodnom jazyku. Ja ďakujem za správy. Vieme, že situácia v Mianmarsku pre Rohingu je skutočne dramatická a že napriek všetkým snahám obmedziť moc armády zatiaľ nevyšla bola prijatá dohoda proti. Tam boli, začali rozhovory. No a prospech armády problematika rozpočtu a Myanmar je preto jedna z najchudobnejších krajín, pretože armáda prepočítavanie a náklady na ťažbu ťažbu prerátava podľa kurzu doláru z roku 1976 a preto len 1% príjmov ide do rozpočtu a zbytok ide armády. A toto nedokázal prelomiť ani Aung Suu Kyi. Ona má osobitný štatút, ona nezodpovedá za tieto veci a ja si pamätám na posledný rozhovor s ňou. Um, stretli sme sa viackrát a ona povedala, že ja by sa mohla zmobilizovať občanov proti armáde. To by ale skončilo občianskou vojnou. Treba byť prísny. No a treba možno vyhlasiť všeobecný bojkot a sankcie na vycestovanie, respektíve vstup do EÚ. No a budúci týždeň sa uskutoční ďalšia konferencia na poslednej uh, pred, teda pred rokom situácia Rohingov bola v centre pozornosti, teraz to bude zase tak, pretože e, poslanci z Indonézie, Filipín, Malajzie a východného Timoru e, trvajú na tom, aby odsúdenie a vylúčenie Mianmarska e, bolo zrealizované. No a ja by som chcel, aby výbor podporil tie navrhované opatrenia. Ďakujem pekne, Werner Langen. A teraz skupina EKR, Jeffrey van Orden. Nech sa páči, ďakujem veľmi pekne, predseda. Ja ďakujem si za dobrú správu tejto tragickej situácii. Rohingov, mnohí z nás sa už dlhé roky angažujú a podporovali demokratické zmeny v Mianmare a to je skutočne tragický zvrat na vývoj. Mám dve obavy. Jedna otázka najskôr. Objavili sa správy o porušovaní ľudských práv a znásilneniach v táboroch, to rohingovia, muži v táboroch, ktorí bývali, ja neviem, máte o tom nejaké dôkazy, o tom, či je to závažný problém, ktorý sa dostal do vašej pozornosti, ale hlavná obava sa týka súdenia Aung San Suu Kyi s ohľadom na jej e, také zvláštne postavenie. A ja pochybujem o jej schopnosti kontrolovať armádu v Mianmare. Vy ste hovorili o budúcnosti a ja navrhujem, že nádej Jedna oblasť, kde máme isté páky, je práve cez Aung San Suu Kyi. Nikto iný tam nie je. No a ja preto navrhujem, na to, namiesto toho, aby sme ju oslabovali, musíme ju povzbudiť, vyvolať v nej tie najlepšie inštinkty a podporiť jej úlohu, pretože inak ja neviem, kto, na koho iného sa obratíme v tejto krajine. Ďakujem pekne, Jeffrey. Javier Nart. Tak uh, myslím, že pri všetkej úcte, Jeffrey, hovoríme o solidarite medzinárodného spoločenstva, keď eh, E, bolo, bol jeho národ, teda voči jeho národu bola prevala veľa väčšia solidarita než teraz e, voči týmto ubohým ľuďom Rohingam. A pán Saudia Taj e, práve cestou deportácie do Bangladeša Teda, presne takto chcem povedať, že tam išlo o nejakého vyskopostaveného predstaviteľa, ktorý podpísal príslušnú dohodu, ktorá súvisela e, s konaním Medzinárodného súdneho tribunálu. A ktorýkoľvek diktátor e, by mohol povedať to isté, že pokiaľ ide o rozdiely medzi mocou a medzi tým, no, tou skutočnou mocou tedy medzi mocou akože štátnou a medzi skutočnou mocou, ktorú majú v rukách vojaci. Keď je, práve hovoríme aj o otázku toho, čo sa spomínalo v súvislosti s udelením Sacharovej ceny. Takže prečo má teraz pani Jansen Suči proste takýto postoj? Prečo mlčí? E, nepovedala nič. A a nic nepostavila sa ani proti tým falošným vyhláseniam, ktoré odoznievajú zo strany mianmarských orgánov. A myslím, že sme používali určitý vzorec, ktorý už teraz neplatí. Že by sme mali odmietnúť eh, pani San Suu Kyi a odňať jej cenu teraz Sacharovú cenu. V podstate eh, za to, aká je teraz, aký je postoj, tak by sme práve mali takto postupovať. Ďakujem. Barbara loch píler ďakujem veľmi pekne za vašu správu. Vy odporúčate eh, buď postaviť vysoko postavených dôstojníkov pred ICC alebo tvoriť medzinárodný mechanizmus zodpovednosti. A my v našom uznesení eh, hovoríme No, dobrých odporúčaniach. Aké sú ďalšie kroky teraz? Čo myslíte, čo treba urobiť, aby sme to realizovali? Mm, vy ste hovorili o medzinárodnom súdnom mechanizme. Aký je rozdiel, možno je to isté, čo myslel, čo žiada aj mimoriadný spravodajca OSM pre Mianmarsko. No a ďalej z odpovednosti civilnej vlády. Vy ste hovorili o viacerých majú zabrániť násilnostiam, že šíria ďalej falošné informácie a tiež prehliadajú alebo dohľadajú na zničenie dôkazov. A tie dôkazy, ktoré máme stále, ste presvedčení o tom, že sú také neotrasiteľné, že obstaja v rôznych eh, súdnych procesoch. No a ja som si neprečítala kompletne tú správu. Hovorili ste tiež o úlohe niektorých eh, radikálnych, eh, ale vplyvných buddhistických mníchov a ich zodpovednosti za tieto krútosti a násilnosti. Ďakujem pekne. Ďakujem pekne. A teraz za SAD dostáva slovo pán Kán. Ďakujem pekne, predseda. Ďakujem pekne, kolegyne, kolegovia, za túto správu. Ste zistili vlastne skutočnosti a to je kritický krok na to, aby sme nastavili spravodlivosť. A teraz však treba vyšetriť na to, aby sme zaistili, vyšetriť činy na to, aby sme zaistili zodpovednosť. Európska únia musí presadzovať silnú rezolúciu, žiadať od Rady bezpečnosti OSN, aby sa Miansko obratilo na Medzinárodný trestný tribunál. E, myslíte, že na nadchádzajúcom zasadnutí Rady bezpečnosti sa štáty dohodnú na vytvorení eh, nestranného mechanizmu. Po druhé, OSN eh, nedokázala riešiť riešiť eh, obavy z porušovania ľudských práv a, a musí mať reformu. Čo sa malo robiť inak? A tretia otázka, táto vec je podfinancovaná a je to záva, zaťaž pre Bangladeše e, pre Rohingya, e, hostiteľské, hostiteľské komunity. Ako zaistiť e, pomoc práve týmto? Ďakujem pekne, pán Bašír. Ďakujem pekne, predseda. A ďakujem veľmi pekne za vynikajúcu prezentáciu. Ja som tam bol v auguste a septembri minulého roku, keď sa uskutočňoval hromadný exodus. Ja som videl vypalovanie dedín. A vaša správa sa správne e, pýta, sústredí na to, kam smerovať teraz sa treba, aby OSN sa obratila Medzinárodný investičný súd. To bude však pravdepodobne vetovať Čína. A keď to bude vetovať Čína, pôjde to do, všeho, do, do, do generálneho zhromaždenia a obíde to Radu bezpečnosti. No a ak áno, tak bude vyžadovať od Mianmarska aby spolupracovalo. A to je nepravdepodobné. No a minulý rok my sme požiadali eh, v EÚ o zvolenie medzinárodného samitu spolu s OSN, tak aby sme našli nejaký spôsob, aby sa Rohingové mohli vrátiť, aby bolo obnovené ich občianstvo a ich práva nezávislé vyšetrenie zločinov proti ľudskosti bolo tiež vykonané. Čo si myslíte o medzinárodnom samite, ktorý by sa mal oskutočniť spolu s OSN, aby sa riešili tieto otázky? Ja som bol v Bangladeši viackrát. Je tu skutočne obrovská záťaž na chudobnú krajinu, krajinu ako je Bangladeš. Mohli by sme pomôcť Bangladešu vytvoriť osobitné ekonomické zóny pre týchto ľudí, aby si dokázali zarobiť na živobytie a mohli sa investovať do infraštruktúry tak v Bangladeši, ako aj v Mianmarsku, tak aby sa títo ľudia mohli vrátiť. Ďakujem pekne. Ďakujem pekne. Tretí záverečný, e, teraz záverečný rečníci, pani Gomez. Ďakujem veľmi pekne. Ja som rada, eh, že, sa, že ste prišli. a My sa s niektorými poznáme osobne. Tento kontext je veľmi závažný pre región a pre celý svet. A vaša správa je mimoriadne dôležitá. Ja som viedla misiu Európskeho parlamentu pozranie volieb v novembri 2015 a som hrdá na to, že môžem povedať, že Európsky parlament o svojom vyjadrení varoval eh, pred situáciou Rohingov veľmi jasne. Boli mnohé pokusy umočať nás, ale nepodarilo sa to a my sme to varovanie vyslovili. A videli sme nielen zodpovednosť buddhistických mníchov pri šírení tých, toho najhroznejšieho nacionalizmu a xenofobických postojov. A je mi že musím povedať, že Aung San Suu Kyi a iní politici ste chceli umlčať. No a stretli sme sa tiež so zástupcami Rohingov, ktorí už vtedy, v novembri 2015, poukázali na to, čo sa stane tak, ako sa to aj stalo potom. No a otázka teraz je, čo robiť teraz Euro, Rada bezpečnosti OSN je zablokovaná, blokuje to samozrejme Čína, ale aj Rusko. Vidíte nejakú možnosť vyriešiť. Je 130 azijských poslancov, ktorí eh, podporili vašu eh, správu a žiadajú eh, zapojenie Medzinárodného stresného súdu. A čo z praktického hľadiska môžeme urobiť? Ja som si poznal, čo povedal pán Dotyse. je to veľmi dôležité, že nemôžete sa dať zahnať do pozície, že kvôli geostrategickým Eh, strategickým minerálom, minerálom alebo rope. Budeme zatvárať oči pred porušovaním ľudských práv, ale čo robiť teraz prakticky? Môžeme uh, tvoriť nejaký magnického zoznam. Bude to účinné, ak tí ľudia nebudú cestovať. Eh, nebolo by lepšie snažiť sa o zmrazenie aktív a finančných prostriedkov, pretože to vláda páchatelia majú isté prostriedky mimo Mianmarska. Ďakujem pekne. A teraz Arne Líc. Solidarite s Anoum. To poviem stručnejšie. Ďakujem veľmi pekne za vašu dôležitú prácu. My sme na vašej strane. Ja by som tiež rád zdôraznil a položil jednu otázku. Čo očakávate od Európskeho parlamentu? Čo by sa dalo urobiť podporíte? No a vy ste hovorili o Európskej únii ako dôležitom aktérovi. Prosím, povedzte nám, čo očakávate od nás, čo môžete urobiť. Ďakujem pekne, Arne. No a na záver Nina Gil. Ďakujem pekne, predseda. Ja by som rada nadvezala na to, čo povedali všetci ostatní. Je to mimoriadne komplexná správa, veľmi znepokojujúca. Veci, na ktoré by som rada nadvezala ja, sa týkajú úlohu, úlohy vy si myslíte, že zohralo medzinárodné spoločenstvo a OSN. A vidíte, OSN a medzinárodné spoločenstvo, vidíte, to musia byť teraz v popredí riešenia to je zodpovednosť. No a keď sa pozrieme na Medzinárodný trestný tribunál, Medzinárodný trestný súd, ICC, to navrhujú niektorí, že generáli by mali byť prostavení pre tento súd, ale Mianmarsko nie je signatárom alebo členským štátom ICC, môžeme ako to urobiť, môžete to ísť z Bangladeš, je dôležité, aby sme mali nejakú cestovnú mapu o tom, ako budeme postupovať od uznania genocídy, čo jednoznačne to je, a ako budeme postupovať a zaistíme dlhodobý mier, zmierenie, a ako aj vrátiť na deň tým, ktorí utekli, aké sú kľúčové mechanizmy, chcete, aby Európske, Európsky parlament dal do svojej práce, povedal, že toto by členské štáty a EÚ mali príjmať ako nasledujúce kroky. Ďakujem pekne. Ďakujem pekne, Nina Gil. Nevidím žiadne ďalšie žiadosti o slovo. No a možno vy teda by ste mu sa mohli pokúsiť zodpovedať čo najviac otázok a pripomienok za približne 4-5 minút každý. Takže ako začneme myslím, že dámy majú prednosť, takže dáma dostane v tomto, môže ísť v tomto prípade ako prvá. Ďakujem veľmi pekne za vaše otázky. Všetky z nich sú veľmi dôležité aj pre nás, aby sme pochopili, aby medzinárodné spoločenstvo našlo cestu v nachádzajúcich mesiacoch a rokoch. Prvá otázka, ktorá tu bola, znamená, že sme veľmi krehkom období. No ja myslím, že bod teraz nie je taký citlivý. Roku 2011 ktoré teraz sa to zatvára. Rohingové boli prví, prvé obete a my vidíme z nášho výskumu, že základné práva práva žurnalistov, všetko teraz obmedzované. To a pre nás že musíme proti tomuto bojovať, musíme pomáhať civilistom Myanmara a musíme ich informovať pravdivo. A dúfam, že tá pravda sa k ním dostane. Bez ohľadu na to, čo im hovoria sociálne médiá. A treba ich zaistiť právo na pravdu. Druhá otázka Podľa o táboroch a sexuálnom násilí v táboroch, áno. V táboroch sú prípady sexuálneho násilia a domáceho násilia UNFPA a viaceré ďalšie mm, neziskové organizácie Lekári bez hranice, Mnohí prijali rodiny celé do táborov. No a to otázka, sa zaoberajú a do, z tej miery sa to rieši. A potom sa, ste sa ma spýtali, Aung San Suu Kyi, no my sme v našej správe povedali veľmi jasne, tak aby to všetci chápali, kto nesie najväčšiu zodpovednosť, ak to no, v rukách, keď sa to stalo. A bol to Tad Midal a ona jej civilné orgány nemali prístup boli súčasťou rozhodnutia, plánovania alebo príprav a pravdepodobne nevedela vychádza o tom, čo sa deje. A potom tvrdíme, že to by sa dalo vyriešiť, že keď celá vec začala, zabraní sa bránenie vyšetrovania, ničenie, vyšetrovanie eh, alebo ničenie dôkazov všetko bránilo naprave situácie, takže nezbavujeme zodpovednosti, ale kto eh, sú tie skutočné, kto eh, sú tí skutoční páchatelia s ohľadom na dôkazy, ktoré máme. Takže myslím, že ona nevyužila svoju morálnu silu, neurobila všetko a môžeme ju kritizovať, ale nie je tu ten kriminálny zámer páchať genocídu, o ktorom hovorí, že treba ho vyšetriť. Ďalej tu zaznela otázka o buddhistických mníchoch. My, my sme sa zobrali Mabata a ja som tiež z krajiny, ktorá má silné, silnú organizáciu radikálnych buddhistických mníchov. Otázka, či mních, extrémistických skupiny v akékoľvek krajine. Nie, to, že sú to extrémistické skupiny. Otázka ako štát e, sa vysporadúva s týmito extrémistickými skupinami. A pokiaľ ide o Miamarsko, tak štát im umožnil, aby robili čokoľvek. A v podstate mali absolútnu beztrestnosť, pokiaľ ide o šírenie nenávisti, organizáciu, e pouličné potičky a tak ďalej. Tá štát nejako nezakročil proti týmto prejavom extrémizmu. Teraz už tam je niečo, zakázali Mabatán, ale nestačí to a zdá sa, že využívajú túto ideológiu na to, aby si podporili tú svoju popularitu. Ďakujem pekne, ospravedlňujem sa za to, že meškáme. Chceli by ste niečo k tomu doplniť? Nie, ďakujem pekne, to je v poriadku. Kto teda chce ako ďalší? Nech sa páči, pán Stoty. Ja budem veľmi stručný. Viaceré otázky, ktoré súvisia so zodpovednosťou, budem sa venovať tomu. My sme použili vetu medzinárodný mechanizmus pre justičnú zodpovednosť, pretože pre nás je najdôležitejšie, aby sme mali medzinárodnú zodpovednosť a Otázka, čo, znamen- čo sa pod tým predstavuje, to je druhoradé. Medzinárodný súdny tribunál bol ustanovený na tento účel a je to logický orgán, ale Miamarska, ako povedala pani Gil, nie je účastnou stranou. Teraz je vlastne na súde otázka, že či by sa dalo Miamarsko takýmto spôsobom tým, takýmto spôsobom potrestať, ale zatiaľ sa to týka iba deportácií. Ale vy ste už povedali, že jednoducho tie výsledky sú frustrujúce. Ale logicky by bol ten Medzinárodný súdny tribunál. Takisto špeciálny ad hoc tribunál. Bezpečnostná, situa- Bezpečnostná rada to robila pre Rwandu a Jugosláviu. Dalo by sa to preskúmať. Rusko a Čína nie je jediným problémom na, medzina- na tejto Bezpečnostnej rade, ale takisto je tu aj možnosť špeciálneho tribunálu, ktorý by sa ustanovil takouto zmluvou. Viaceré členské štáty môžu ustanoviť takýto medzinárodný súd. Medzinárodný súdny tribunál takýto súd sa dá ustanoviť iba na základe zmluvy. Môže mať aj iný typ tribunálu, kde by koalícia ochotných štátov jednoducho sa takto zomkla. A čo je dôležité, je tu takisto aj to uplatnenie medzinárodnej jurisdikcie zo strany národných súdov. Účelom menovania mien je, aby tí, ktorí boli stíhaní, si uvedomili, že jednoducho je tu riziko, že ich dáme pred súd, alebo vo všetkých krajinách, kde vstúpia, kde bude platiť medzinárodná jurisdikcia. Budeme o tom hovoriť v rámci finálnej správy, ale zodpovednosť je najdôležitejšou vecou. To je to prostriedok, ktorý to nesie, je veľmi dôležitý, ale skôr sekundárny. A ja by som sa chcel v stručnosti dotknúť aj tej otázky ohľadne demokratického prechodu a dorsu. A ešte krátka vec z mojej strany. Áno, je tu Demokratická demokratický prechod v Mianmarsku, ale treba povedať, že my sme prehnali to, ako ďaleko sme, ako sa to dostalo. Treba povedať, že zatiaľ to ešte iba ledva začalo. A to je pravda. A to sme vlastne videli v auguste minulého roku. A ja súhlasím na 100%, že Dorsu je najväčšou príležitosťou pre Mianmarsko, ale takisto uh, pokiaľ ide o jednotlivé menšiny v Mianmarsku, alebo momentálne žurnalisti, ktorí sú vo vezení, Nemôžu sa tváriť, že to, čo sa deje, sa nedeje. Nech, nič neznevažujeme, keď poukážeme na pravdu. My musíme jednoducho, nesmieme byť účastní takejto konšpirácie. Podpora znamená, že budeme úprimní, otvorení a že sa vyjadríme. Ďakujem pekne. A ešte pán Darusman. Ďakujem pekne, pán predseda. Ja stručnosti poukážem e, to, čo povedala pani Gomez, ktorá v Čakarte pracovala a vtedy vlastne vzťahy medzi našimi dvomi krajinami zaznamenali veľký pokrok. Takže to som chcel povedať. Vážený pán predseda, ja som ten posledný z kola panelistov, ktorý môže povedať niečo k tomu dôvodu, prečo sme vlastne prišli na dva dní do Bruselu. Predovšetkým na to, aby sme urobili osvetu ohľadne toho, čo povedali moji kolegovia, e, tak moja kolegyňa ako aj pán Sidoty, aby sme urobili osvetu o tom probléme, o jeho škále, miere a o tom, čo sa tam vlastne stalo, tie ohavnosti a to, ako vlastne celý tento proces doteraz trvá. My v podstate sa venujeme reálnym procesom. Takéto represálie, treba povedať, že pokračujú až doteraz. Ďalší dôvod je to, že sme si mysleli, že by bolo že sme takýmto spôsobom oslovili najlepší európsky orgán. Stretli sme sa s celou paletou agentúr, inštitúcií, Budeme mať ešte dnes popoludní aj stretnutie na Inštitúte pre azijské štúdie, aby sme objasnili niektoré z takých kľúčových otázok na úrovni akademickej, ak to tak môžem povedať, ale robíme to s cieľom načrtnutia nejakých možných riešení, cesty vopred, vpred, ktoré vnímame Takže sú tu tri spôsoby. E, sú to ľudské práva, to je jedna z tých súčastí, potom humanitárna súčasť a po tretie je to rozvojová súčasť. A vlastne vidíme to, tak ako tu bola odprezentovaná táto neblahá situácia v Mianmarsku, ale predsa len máme veľké očakávania a nádeje, že sa dá táto situácia vyriešiť. Avšak otázka, ktorá tu je, že čo môže urobiť Európsky parlament a EÚ. Treba pokračovať vo vytváraní tlaku, aby sa uplatňovali justičné tlaky na všetkých týchto troch e, rovinách. Je veľmi dôležité, aby sa zabezpečila prítomnosť medzinárodného spoločenstva v rámci domácej domény. A my sme identifikovali mená tých, o ktorých si myslíme, že sú najzodpovednejšími za tieto ohavnosti. A toto je vlastne rozdiel medzi kolektívnou zodpovednosťou a trestoprávnou zodpovednosťou niektorých jednotlivcov. Treba urobiť všetko preto, aby sa problém vyriešil. Nie je cieľ, aby sa potrestal celý národ. A preto tá otázka, že či zlyhalo OSN alebo či medzinárodné spoločenstvo zlyhalo, toto je možno bod pre úvahu možno. Ak však nespustíme mechanizmy, aby sme zabránili e, takýmto genocídam, tak sa to udeje opätovne. To znamená, tá výzva pred nami, aby sme urobili presne toto. A pokiaľ ide o bezprostredné otázky, ktoré treba riešiť, je tu priorita, aby sme sústredili aj na humanitárnu dimenziu. Vlastne Rohingovia Bangladeši e, si vyžaduje tá ich situácia zmobilizovanie finančných zdrojov medzinárodných. V súčasnosti, ak sa nám podarí zabezpečiť stabilný proces postupného zaangažovania sa mianmarskej vlády, tak sa dospracujeme k takému bodu, kde podľa môjho názoru bude určitá interakcia medzi vládou a medzinárodným spoločenstvom na to, aby sa riešil tento problém. A toto je teda to, ako my vnímame možné riešenie tohto problému a apelujeme na vás, aby ste uplatnili plnú váhu Európskeho parlamentu na podporu uznesenia, rezolúcie na úrovni Rady pre ľudské práva 18. septembra, keď budeme prezentovať našu finálnu správu. Ďakujem vám veľmi pekne v mene tejto zisťovacej misie za túto príležitosť obrátiť sa priamo na vás, vážení poslanci, poslanky. Ďakujem pekne ešte raz za túto príležitosť. On behalf of all our colleagues from the Foreign Affairs Committee, v mene našich kolegov Výboru pre zahraničné záležitosti vám ďakujem za prezentáciu, ktorú ste tu odviedli a ja vám želám do budúca, do budúcna čo možno najviac úspechov. Dúfam, že si užijete trochu Brusel. Ďakujem pekne, to, že ste prišli medzi nás.